Uh, good afternoon, colleagues. Dobré popoludnie, kolegyne a kolegovia. Začneme dnešné zasadnutie. Som rada, že vás opäť vidím po letnej prestávke. Myslím, že ste si dobre odpočinuli a že e, táto politická sezóna bude dobrá a produktívna. a Želám sebe aj vám všetko najlepšie v tomto novom politickom období. A teraz Treba mm, odsúhlasiť náš dnešný program, takže prvý bod je prijatie programu. Ak sú, nie sú žiadne zmeny, ktoré by ste navrhovali, tak môžeme program prijať. Mm, druhý bod je to schválenie zápisnice stretnutia 20. júna. Nie sú žiadne pripomienky, takže e, zápisnica je takto schválená. A ďalší bod ohlásenia oznámenia predsedajúceho odporúčanie e, koordinátorov z 12. júla na stretnutí e, koordinátorov FAM e, sa rozhodlo, že v rámci Medzinárodného e, dňa žien. 8. marca sa bude hovoriť o zapojení e, žien do médií a vplyve médií a informačných technológií na posilnenie pozície žien. A e, bude to mať formu pozmeňovacích návrhov v súvislosti s Chartou základných ľudských práv Európskej únie. A to odporúčanie E, bude pridelené rade a bude sa týkať priorit e, Európskej únie a bude sa tým zaobrať ALDE a GUE v e, spolupráci. Pani Koraca Bild sa v, roku, v septembri 2017 takisto zúčastní zasadnutia pri tejto príležitosti v Ukrajinskom parlamente. A teraz bod 4, workshop ktorý sa týka e, e, zvýšeného zapojenia žien do pracovného trhu. Tento workshop e, organizuje politické oddelenie C a na tomto seminári privítame Moniku Antmanovú z úradu pani komisárky Jorovej a ona bude hovoriť podrobne o návrhu komisie, konkrétne o smernici o rovnováhe medzi pracovným a E, súkromnom, e, e, pracovným a súkromným životom, na ktorom výbor začína pracovať. Bude tam pán profesor Bury ako expert a doktor Antila a tí budú hovoriť o opatreniach na riešenie problematiky súvisiacej s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom a pán Davaki, pani Davaky bude hovoriť o štúdii o demografických a rodinných e, politikách, e, ktorými sa zaoberá náš výbor. A teraz by som chcela dať slovo pani Monike Landmanovej e, z úradu pani komisárky Jorovej. Prosím, máte 15 minút. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, vážení poslanci, ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že môžem byť tu a hovoriť vám, ako povedala pani predsednička. Chcem tu potvrdiť záväzok komisie ohľadom podporu e, podpory e, väčšieho zapojenia žien do pracovného trhu. Ako vie, určite všetci viete, aká je situácia a ešte stále e, nie je rovnová právnosť medzi mužami a ženami, mužmi a ženami. 65 žien je tam zamestnaných e, v porovnaní so 75 mužov. A nie je to len otázka e, rovnosti, ale aj otázka mrhania e, talentami, lebo 60 žien má univerzitné vzdelanie v porovnaní s percentom mužov a ako povedala aj pani Jourová, tá situácia je taká, že v Európe, v Európskej únii máme ženy v domácnosti, ktoré majú najlepší stupeň vzdelania v porovnaní s inými oblastiami e, sveta. A to e, treba dať do súťažnosti so starnutím a spoločnosti a znižujúcim sa počtom e, demografického prírastku a ekonomické straty toho, že ženy sa nezapájajú do pracovného trhu, sú obrovské Tie čísla určite všetci poznáte. 370 miliard eur ročne to stojí, to znamená 2,8 HDP Európskej únie. Toto je strata nielen pre jednotlivcov a, a mm, blahobyt ľudí, ale takisto aj z hľadiska financovania verejného rozpočtu a myslím, že si to jednoducho už viac nemôžeme dovoliť. Takisto vieme, že žijeme v úplne novej dobe, a je to eh, doba eh, neobvyklá, kde sa menia pracovné eh, vzorce a digitálna revolúcia umožňuje nové vzorce práce a to znamená aj lepšie zmierenie tých povinností, medzi, ktoré teda pripadajú na pracovný aj súkromný život. Aby sme tieto výzvy riešili, komisia sa rozhodla predložiť nové moderné politiky na zmierenie alebo na nastolenie rovnováhy e, medzi pracovným a súkromným životom u pracujúcich rodičov a u tých, ktorí sa o niekoho starajú. Toto je pozitívne posolstvo e, pre e, rodiny, je to veľmi dôležité z hľadiska demografického vývoja. Nová politika by mala podporovať moderné schémy dovoleniek a riešiť aj kvalitu zariadení na starost, pre starostlivosť e, o e, deti a to tak, aby sa rodiny e, príslušníci mohli zapájať do pracovného trhu. Eurofound, táto agentúra, vykonala štúdiu a E, takisto e, e, urobila prognózu zapojenia žien do pracovného trhu bez zásahov alebo so zásahmi. A ukázalo sa, že koordinované systematické opatrenia na podporenie zapojenia žien do pracovného trhu by mohli priniesť obrovské zmeny nielen z hľadiska ekonomickej situácie, ale takisto aj v sociálnom kontexte pretože ľudia, ktorí sú zapojení do pracovného trhu, majú aj lepšie vnímanie svojej kvality života Takže tí, ktorí pracujú, sú zapojení do pracovného e, trhu, e, hodnotia svoju kvalitu života oveľa lepšie, než tí, ktorí nie sú zapojení do pracovného trhu. Takže záverom všetky politiky, ktoré sa zameriavajú na e, väčšie zapojenie žien do pracovného trhu, by sa mali zamerať na stimuly aj pre zamestnávateľov, aby zvýšili dopyt a Eh, aby sa zlepšili eh, kapacity a eh, pracovné podmienky a flexibilita, tak aby sa jednoducho odstránili prekážky pre zapojenie žien do pracovného trhu. A komisia sa preto rozhodla navrhnúť 10 nelegislatívnych a jednu legislatívnu, jedno legislatívne opatrenie a tie sú navzájom prepojené. A to je to vlastne kombinácia oboch, ktoré majú teda privodiť žiaduce zmeny ako som už povedala, ide tu o e, podporu e, nových schém e, dovoleniek a o lepší prístup a lepšiu kvalitu služieb starostlivosti o deti a riešenie prekážok, ktoré stoja pred ľuďmi, ktorí sú v rámci rodiny tým druhým človekom, ktorý e, prispieva do rodinného rozpočtu a ktorý sa chce zapojiť do pracovného trhu. A myslím, že takto teda budeme podporovať členské štáty v rámci ich snách e, vyvíjaných e, v rámci rodinných politík aj s ohľadom na demografický kontext. Takže chýba tu jednoducho rodová rovnováha a preto politika má, táto politika má za cieľ vyššiu flexibilitu a podporenie e, lepšej rodovej rovnováhy a to pokiaľ ide o jednoducho nároky rodičov a takisto aj o to, akú podporu dostávajú tí, ktorí sa starajú o rodinu. Ak napríklad otec strávi viac týždňov starostlivosťou o deti ako sám. E, znamená to takisto aj lepší vzťah s dieťaťom z dlhodobej perspektívy a zároveň sa e, otec stáva niekým, e, ktorý, otec stáva teda človekom, ktorý si zvyšuje svoje kompetencie ako rodič a už nemá len takú druhotnú rolu v rámci rodiny. No a samozrejme ide tu aj o riešenie demografického vývoja. My sme sa rozhodli pozmeniť e, smernicu o rodičovských dovolenkách, ktorú máme a zachovať súčasné práva a vychádzať z nich tak, aby sme tie práva zlepšili pre mužov aj pre ženy. Zavádzame nové nároky pre, e, jednak pre otcov, e, novorodencov, aby si mohli zobrať otcovskú dovolenku a po druhé takisto aj ide tu o dovolenku pre tých, ktorí sa starajú o závislých členov rodiny, členov rodiny. A spoločne s legislatívnym návrhom sme zaviedli aj 10 nelegislatívnych opatrení, ako som už povedala, na podporu e, lepšieho využívania e, týchto e, schém dovoleniek na zabránenie diskriminácií, na zlepšenie kapacít, na starostlivosť odžetia, takisto aj na posilnenie taňových stimulov a nelegislatívne opatrenia zahraňajú spoluprácu s podnikmi tak, aby zavázali tieto politiky e, lahobytu pre e, a pohody pre e, svojich zamestnancov a tam práve spadajú aj tie e, schémy dovoleniek a e, pracovnej doby a podobne. Ide o vytvorenie platformy na e, to, aby sa mohli množiť pozitívne eh, príklady. Okrem toho, Európsky eh, E, proces monitorovania e, takisto prispieje k novému naprogramovaniu financovania, najmä pokiaľ ide o investície do infraštruktúr a plánujeme takisto aj novo zamerať to súčasné financovanie vrátane Európskeho fondu pre strategické investície, tzv. Junckerov balík, aby sa podporovalo viac sociálnych investícií a chceme sa zamerať aj na daňovú politiku a vytvoriť usmernenia na to, ako e, túto politiku prispôsobiť, aby nebola výhodná len pre jedného člena rodiny. Toto je teda stručný úvod k tomuto balíku a ja som presvedčená, že tento balík či prístup alebo moderná politika e, vydláždi cestu do 21. E, storočia pre životný štýl rodín v Európe Samozrejme, vždycky na, nedá sa tlieskať len jednou rukou, takže e, treba, aby sa do toho zapojili ženy aj muži. A chcem e, povedať, e, že z poslednej dobe v poslednej dobe som sa stretla s pani Černovsím, je to coach basketbalového týmu Litvy a ona je pre mňa on je pre mňa takým pozitívnym e, príkladom toho, ako sa situácia mení, pokiaľ idem napríklad do materskej či otcovskej dovolenky. Takže on bude hovoriť práve o tom, ako e, sa situácia vyvíja. Taip, aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar e, normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, wow, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime? Pusfinalis. Ale pre koho je to naozaj dôležité? Je to naozaj to najdôležitejšie e, v živote? Je to najdôležitejšie, Kto je dôležitejší? Diváci alebo, alebo ľudia? Keď e, E, sa vám narodí vaše prvé dieťa, pochopíte, čo to znamená byť otcom, stať sa otcom. Nič nie je dôležitejšie v živote, než narodenie vášho dieťaťa. Verte mi, žiadne basketbalové, e, žiadne športové e, tituly ani nič podobné. The YouTube video. Takže toto bolo len video YouTube a, a taká bola aj kvalita ale dúfam teda, že sa nám všetkým podarí nastoliť si túto rovnováhu e, medzi pracovným a súkromným životom a želám vám zároveň všetkým veľmi príjemné popoludne. Ďakujem vám za pozornosť. Ačiū labai už jūsų pristatymą. Mūsų... Ďakujem pekne. Bendradarbiavo. Náš výbor e, veľa a takisto spolupracoval s pani Jorovou a s vašim riaditeľstvom. A sme veľmi radi, že prišiel tento balík legislatívnych a nelegislatívnych opatrení a dúfam, že na nich budeme môcť spolupracovať. Prekvapilo ma vaše rozhodnutie si práve tohto konkrétneho litovského basketbalového hráča, veľmi slávneho hráča, ktorý teraz e, práve pracuje s jedným litovským basketbalovým tímom ako kouča. Myslím, že to bolo veľmi rozumné a ľudské vysvetlenie toho, ako aj otec e, sa musí zapojiť e, keď sa narodí v rodine dieťa. Bol to veľmi emocionálne potvarbený eh, príklad a ďakujem vám zaň. Myslím, že je to príklad hodný nasledovania. Ten človek, eh, ktorý pred chvíľou hovoril, je skutočne eh, človek, ktorý má veľkú prestíž v mm, našej krajine. A teraz pani profesorka z Univerzity z Utrechtu. Ďakujem vám, ďakujem za slovo a ďakujem za pozvanie. Na, hm, hm, a takisto ďakujem aj za tento veľmi inšpiratívny začiatok, eh, úvod. Mám niekoľko priesvitok, takže ja budem v priebehu svojej prednášky žiadať, aby sa tie eh, priesvitky eh, postupne premietali. To možno bude menším prerušením toku môjho prejavu. Takže ja som e, špecializovaný koordinátor pre rodovú e, rovnosť e, Európskej siete právnych expertov pre rodovú rovnosť a nediskrimináciu. A ja by som, teraz prosím ďalší, ďalšiu priesvitku, ja by som dnes najmä chcela urobiť to, že budem hovoriť o otázkach rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a príslušnej legislatíve EÚ a e, hovoriť takisto budem aj o návrhu komisie, o, e, ktorý sa týka smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. A potom ho, ho, budem hovoriť aj o vyhodnotení existujúcich právnych predpisov Európskej únie a príslušnom návrhu. A uvediem takisto aj príklad toho, čo sa odohráva v Holandsku, e, kde sme už trošku napred, pokiaľ ide teda o prispôsobenie pracovnej doby a potom závery. Takže teraz prosím ďalšiu presvitku. Ako už sme si povedali, mm, samozrejme mm, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom sa netýka len e, dovoleniek, ale takisto aj kapacít pre starostlivosť o deti a ďalšie stimuly pre starostlivosť o deti, takže e, ten balík je širší. No, a to ma veľmi teší. Pozrieme sa teraz aj na aký e, v tejto oblasti, lebo toho už vlastne bolo e, veľa urobeného. V prvom rade tu máme zmenicu e, Recast o rovnoprávnosti žien a mužov v oblasti zamestnania. Tam sa spomína aj priama diskriminácia na základe rodov. Európsky súdny dvor interpretoval E, toto v mnohých prípadoch, napríklad v prípade neobnovenia e, pevného kontraktu, ktorý, ak to teda bolo motivované tehotenstvom. To e, zodpovedá priamej rodovej diskriminácii a je to zakázané, ako rozhodol súd zákaz tiež nepriamej rodovej diskriminácie, to je tiež veľmi dôležité, napríklad pokiaľ ide o na čiastočný úvezok alebo rodičovskú dovolenku. Veľmi dôležitým prípadom v tejto oblasti je prípad Bilka. E, ďalšia prísvitka, prosím. Tiež e, tu máme ustanovenia o návrate z e, dovolenky, kedy sa máte vrátiť do vašej vlastnej práce a Eh, môžeme mať vlastne prínos eh, zlepšení vo vašej práci. Hovorí sa tu o eh, do, rodičovskej dovolenke, ktorá má byť na úrovni toho, čo je vyplácané v prípade choroby. Hovorí sa tu aj o ochrane pred prepustením od začiatku tehotenstva až do konca materskej dovolenky. Európsky súdny dvor e, veľmi prísne tiež interpretoval e, tieto ustanovenia. Potom tu máme smernicu o rodičovskej dovolenke, ktorá e, umožňuje minimálne štvor e, mesačnú rodičovskú e, e, dovolenku, časti teda neprenosná. V prípade narodenia alebo adopcie ide tiež o možnosť neplatenej, neplatenej dovolenky. Takisto ja tu máme smernicu o samostatne zárobkovo činných. V prípade e, e, týchto ustanovení je tiež do, dôležitá e, materská e, dovolenka, ktorá by mala byť postačujúca, postačujúco e, platená, mala by trvať minimálne 14 týždňov a k dispozícii by e, malo byť dočasné zastúpenie. A napokon smernica o čiastočnom e, pracovnom úväzku. Takže e, takto vyzerá európske aký pre túto sféru a e, teraz vystáva otázka, čo návrh Európskej komisie k týmto všetkým úpravám pridá. Takže určité e, východiskové body. V prvom rade sú tu silné podnety pre mužov, aby e, išli e, na dovolenku. Netýka sa to len starostlivosti o deti, ale aj e, prípadov starostlivosti o chorých alebo závislých členov e, rodiny. Dva nové e, typy dovolenky sa zavádzajú otcovská dovolenka v prípade narodenia dieťaťa, nezávisle e, teda od e, rodinného stavu, ide o 10 e, dní. A druhý typ, ktorý sa zavádza, je dovolenka pre tých, ktorí osobne sa starajú v prípade závažnej choroby alebo závislosti o členov rodiny a e, tu hovoríme o piatich dňoch e, v roku za rok. Takže dva e, nové typy dovolník zavádza tento návrh komisie. Dosť veľa zmien v prípade rodičovskej dovolenky sa tu navrhuje. V prvom rade ide o individuálne právo, neprenosné alebo eh, minimálne 4 mesiacov, takže týchto 4 eh, mesiacov sa zmena netýka. Ale pokiaľ ide o eh, prenosnosť, tam pôjde o zmenu a takisto sa mení aj vek dieťaťa. Ide tu mm, o vek minimálne 12 rokov, takže môže tu ísť aj o vyšší vek, to bude závisieť od členských štátov. A ide teda o odvolanie aktuálnej smernice 2010 18 Okrem toho, a to je veľmi dôležitý bod, e, vyplac, ide tu o potrebu vyplacania e, dostatočného finančného príspevku minimálne na e, úrovni no change, this... nemocenských dávok v prípade napríklad otcovskej dovolenky aj dovolenky, pokiaľ ide o ošetrovanie člena rodiny. E, tiež sa hovorí o flexibilných e, pracovných úpravách pre e, pracujúcich s deťmi mladšími než 12 rokov a pre tých, ktorí sa starajú o závislých členov rodiny. Toto by mohlo mať formu napríklad práce na diálku, práce z domu, flexibilnej flexibilného pracovného času alebo zníženia počtu e, hodín práce. A toto právo na e, pružné e, pracovné úpravy e, by mal, mohlo byť uplatniteľné v prípade teda starostlivosti, za účelom starostlivosti o členov rodiny, a zamestnávateľia budú mať e, povinnosť e, tieto žiadosti zvážiť a e, v prípade zamietnutia, toto zamietnutie musí byť odôvodnené. Dĺžka, o nej budú rozhodovať členské štáty, ale ak táto bude obmedzená, bude tu potom právo vrátiť sa k pôvodnému pracovnému pracovnej úprave na konci teda obdobia, na ktorom sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli. Takisto E, sú tu ešte nejaké ďalšie témy, ako napríklad v prípade zmeny okolností, napríklad, že už nie je e, potrebná e, redukcia pracovného času, zamestnávateľ túto požiadavku musí zvážiť, musí to byť tiež možnosť vrátiť sa do vlastnej, na vlastný pracovný post. Je to zákaz diskriminácie na základe žiadania o e, dovolenku alebo uplatnenia si práva e, požiadať o e, pružné pracovné úpravy a takisto je tu ochrana pred prepustením alebo negatívneho prístupu, pokiaľ ste žiadali napríklad o flexibilný pracovný čas. Pokiaľ ide je to teda potrebné e, dokazovať e, tieto veci, ako v prípade v prípadoch, ktoré už momentálne poznáme. Je potrebné e, pokiaľ ide hodnotenie, zvážiť, že ide o dôležitý krok vpred. Mali by sme naozaj privítať tento návrh obzvlášť e, pokiaľ ide o úlohu mužov, ktorá sa e, posilňuje a zdôrazňuje, obzvlášť pokiaľ ide o teda rodičovskú dovolenku. Takisto novinkou je e, dovolenka pre tých, ktorí sa starajú o členov rodiny, ktorí sú závislí alebo chorí a je to, že má ísť o platené e, dovolenky. To je veľmi dôležité. Ide o individuálne práva a tiež významná e, je tu e, táto flexibilita, ktorá môže byť veľmi vítaná pre zamestnancov s takýmito zodpovednosťami. A potom aj smernica o tehotenstve a materstve ostáva nezmenená. Takže že keď vás zaujímajú aj nedostatky tohto návrhu, E, tiež e, tu ich máme. Prekvapilo ma, že sa tu vôbec nespomína konvencia pre odstránenie diskriminácie e, voči ženám, tento dohovor OSN, ktorý je veľmi dôležitý aj v tejto oblasti, aj keď Európska únia ho nepodpísala, ale väčšina členských štátov musí implementovať ich ustanovenia a obzvlášť vo vašom, ustano, e, e, vo vašom uznesení zo septembra 2016 aj Európsky parlament e, zdôrazňuje úlohu rodových stereotypov, pokiaľ ide o otázky rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom a ide aj teda o článok 5 sedov. Tiež e, tu ide o pomerne krátke e, obdobia dovolenky, obzvlášť pokiaľ ide o e, možnosť starať sa o závažne chorých členov rodiny. Ak máte naozaj nejakého závažne chorého člena rodiny, budete pravdepodobne potrebovať viac voľna než len tých 5 dní. A takisto máte len možnosť žiadať o to a nemôžete takisto ani predlžiť e, e, pracovné hodiny. Takže je tu dosť slabé právo na e, flexibilné pracovné úpravy. Nie sú tu, nič sa nespomína o možno starostlivosti o deti, nejako sa nespomína nespomínajú teda, teda sociálna ochrana ani dôsledky v tejto oblasti. To sa mi zdá byť dôležitým bodom. No a pozrieme sa teraz eh, na to, čo by tento návrh znamenal, keby sa prijal v jeho aktuálnej navrhovanej podobe pre Holandsko. Eh, Ocovská dovolenka momentálne eh, je dva dni, plne platená môžete mať 3 dní, ale neplatené. Takže tento návrh by predstavoval krok e, e, vpred v tejto oblasti. Nemáme žiadnu platenú e, rodičovskú dovolenku s výnimkou verejného sektora a určité kolektívne dohody, ale vo všeobecnosti nie je platená, takže toto by išlo platenú, to je teda pozitívna zmena. Pokiaľ ide o, pre e, ošetrujúcich, v Holandsku máme e, viac možností, 10 e, dní a ste platení, 10 dní ročne a ste platení na úrovni 70 minimálnej mzdy, potom je tu možnosť dlhodobej starostlivosti 6 týždňov. A čo je, myslím, e, zaujímavé v Holandsku, je, že e, skupina e, tých, ktorí môžete poskutovať vašu starostlivosť, nie je ohraničená iba na členov rodiny, eh, ale sa tu eh, berú do úvahy aj širšie eh, sociálne vzťahy, možno aj vo vašom susedstve, alebo nejaký veľmi dobrý priateľ môže hm, potrebovať vašu pomoc a to sa zohľadňuje v Holandsku. Pokiaľ ide o flexibilný pracovný čas, myslím, že v Holandsku Ehm, máme zákony, ktoré zachádzajú ďalej, pokiaľ ide o právo prispôsobiť si pracovnú dobu na určité obdobie, alebo ehm, možnosť pozmeniť si počet hodín. Je možné takisto pozmeniť si ehm, miesto, odkiaľ pracujete a podobne E, zamestnávateľ musí e, vyhovieť takejto požiadavke, takisto pokiaľ tam nie sú naozaj závažné e, argumenty firmy, ktoré by hovorili proti tomu, závažné organizačné ťažkosti. A takisto aj pokiaľ ide o pracovný čas, ktorý sa zníži za týždeň, tam je tiež viac možností pre zamestnancov. Nie sú tam teda vyvážené e, záujmy obidvoch e, strán. Takže by som dospela k záverom. Určite e, videli ste e, tu celý tento rád e, úprav, ktoré už existujú a táto by sa k ním e, pridala. Jedna z nich by sa teda e, Eh, jedna z tých platných smerníc by sa ale zrušila, takže ide tu eh, strany komisie o snahu eh, byť v súlade aj s ostatnými smernicami, s ostatnými ustanoveniami. Máme tu teda do určitej miery koherentnosť materská dovolenka sa vynecháva z týchto úprav. Samozrejme je mínus, pokiaľ ide o koherentnosť. Predstavuje to ale dôležitý krok, o, o, zvlášť e, pokiaľ ide o to, že ide o platené dovolenky, o dovolenku pre tých, ktorí sa starajú o člena rodiny a o flexibilné úpravy pracovného času E, starostlivosť, ošetrovanie. To je naozaj veľmi dôležitá téma a v starnúcej spoločnosti určite budeme musieť e, poskytovať nejaké možnosti pre ľudí, ktorí poskytujú e, starostlivosť. Je možné tam zachádzať ďalej a doplňovať tento návrh v tomto zmysle. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť. To bola posledná prísvitka z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani profesorka eh, Búry. A teraz eh, dostane slovo pán Timo eh, Atia z Univerzity Jyväskylä v Fínsku. Ďakujem pekne. Ja by som chcel tiež poďakovať za túto veľkú príležitosť Eh, vyjadriť sa v rámci tohto dôležitého eh, workshopu na eh, tému pracovného času a rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Ja sa budem vyjadrovať z takého empirického pohľadu. ak, aké prepojenie pracovného času a, a rovnováhy medzi pracovným a, a súkromným životom, aké sú rozdiely medzi európskymi krajinami a podobne. Budem vychádzať e, z najnovších e, údajov o pracovných podmienkach v Európe za týmto účelom. Začnem tým, e, že touto otázkou sa čoraz viac e, zaoberajú e, e, diskusie týkajúce sa zamestnávania. Momentálne dochádza v, k mnohým zmenám, pretože prechádzame s pre, prechodom z priemyselnej spoločnosti do postpriemyselnej spoločnosti. Je tu potreba flexibilnej produkcie, To sa teda odzrkadľuje aj na pracovný e, čas. A e, teda ide tu aj o úpravu kolektívnych noriem, diverzifikáciu dĺžky, aj e, pravidel týkajúcich sa pracovnej doby, a podobne. Ešte by som sa rád vrátil späť mojej prezentácii. Ďakujem. Pracovný e, čas a flexibilita e, sa nachádzajú v komplexnom vzťahu e, s vyvážením rodinného pracovného života flexibilita sa nerovná priateľskosti voči teda rodinnému životu. Vždy sa musíme pýtať flexibilita pre koho. Niektoré flexibilné e, pracovné úpravy navrhujú e, hlavne zamestnávateľia zo svojho, e, z dôvodu svojej potreby svojich záujmov. Prešli by sme teraz k ďalšej presvitke, prosím. A tiež, keď hovoríme o pracovnom čase a analizujeme ho. E, väčšinou sa sústredíme na jeden e, izolovaný aspekt alebo dimenziu pracovného času. Veľmi e, často ide o dĺžku pracovného času, ale našim prístupom tu je trošku širší pohľad Oddelili sme tu časovú flexibilitu a priestorovú flexibilitu. Myšlienkou tu je, že časová a priestorová e, flexibilita vytvára určité vzorce a e, pokiaľ ide o túto flexibilitu, máme tu značné rozdiely medzi členskými štátmi. A Takisto sú tu aj skupiny zamestnancov medzi e, v rámci teda týchto fóriem flexibility. Keď hovoríme o dočasnej flexibilite, tak máme na mysli dĺžku, počet pracovných hodín, timing, keď hovoríme o, tých, e, o, tej, o tom období mimo sociálnych hodín, a takisto hovoríme aj o tempe, ktoré je veľmi dôležitým aspektom práce. V podstate to znamená, že možno ten najdôležitejší faktor to je tá temporálna flexibilita, ktorý, ktorá vedie k vyššej autonomite, autonómnosti, to je veľmi dôležité, ale takisto je to dôležité, pretože to ako keby hatilo tie negatívne dopady napríklad tých dlhých, dlhého pracovného času, keď sa robí nadpráca a tak ďalej. A pokiaľ ide o flexibilitu mobilnej práce, práca z jednotlivých z domu alebo niečo podobné, to sú takisto formy, ktoré treba zohľadniť. A pokiaľ ide o tie najnovšie e, zistenia, Máme informácie napríklad v rámci tejto štúdie, eh, ktorú sme robili na 37 tisícoch respondentov a sú tu otázky napríklad ako to, čo sa týka napríklad pracovného času, kde dochádza k vyváženiu práce a rodinného života. Takisto sú tu otázky, ktoré sa týkajú toho, ako, vaše, ako váš pracovný čas eh, koliduje napríklad s rodinným životom a mali sme teda možnosť odpovedať od nekoliduje dobre, alebo je to v súlade, či v rámci tohto rozpätia. A potom tu máme ešte mapku európskych krajín, kde vidíme e, pomer toho, ako reagovali respondenti, e, ktorí reagovali od, odpovedou veľmi dobrá korešpondencia pracovného a súkromného života, ako vidíte, na tej mapke to je veľmi prehľadné. prehľadné. Dúfam, že to dokážete z tej mapky vyčítať. Dá sa to interpretovať ľahko. Čím tmavšia je tá farba krajiny, tým lepšia je tá vyváženosť pracovného a domáceho života. Vidíte tu rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Máte tu škandinávske krajiny, Dánsko, ktoré veľmi dobre obstálo, takisto Norsko, Švédsko kde zhruba polovica respondentov uvádza, že pracovný čas skutočne ide ruka v ruke so záväzkami v rámci rodinného života. A potom sú tu ešte aj stredoeurópske krajiny, ktoré takisto dobre dopadli ako Česká republika alebo Rakúsko. Čo je však zaujímavé, je, že sú tu tzv liberálne krajiny, ako napríklad Spojené kráľovstvo a Írsko, ktoré dopadli veľmi dobre. Veľmi vysokú mieru spokojnosti majú. A potom sú tu zase na druhej strane juhoeurópske krajiny, Portugalsko, Taliansko, kde iba štvrtina respondentov bolo spokojných s problematikou týkajúcej sa, týkajúcou sa otázky. Tento workshop vlastne sa týka otázky účasti žien v rámci otázky zamestnanosti a keď sa pozrite napríklad na mieru zamestnanosti žien v členských štátoch a keď sa pozriete na tie najvyššie, najvyššie miery zamestnanosti žien, tak to sa týka takých krajín ako Švedsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko a ak sa pozriete na tú mapku, tak vidíte, že sú tu aj korelácie, pokiaľ ide o to zohľadnenie rodinného a pracovného života a zároveň aj miery zamestnanosti žien. Ďalšia priesvitka, pardon, tá predchádzajúca. Poprosím vás ešte tú predchádzajúcu, ak je to možné. Ďakujem pekne. Takže tu máme číselné vyjadrenia, ktoré nám ukazujú tie isté výsledky ako predchádzajúca mapka celej Európy a tu máte zoskupené európske krajiny v piatich režimoch kontinentálne, liberálne, východné, južné a škandinávske krajiny a vidíme, že škandinávske režimy a liberálny režim, to je Írsko a Spojené kráľovstvo, tam je tá vyrovnanosť veľmi dobrá, ale takisto tu vidíme, že pracovný čas sa líši v jednotlivých režimoch do značnej miery. Ďalšia priesvitka. Podľa nášho koncepčného prístupu tu máme viaceré dimenzie, viaceré dimenzie pracovného času, jeho dĺžky, tam načasovania tempa, autonómie pracovnej, ako aj flexibility čo do pracoviska. A na tejto priesvitke už vidíme údaje, ktoré poukazujú na dimenziu rozdielov skúmaných otázok v jednotlivých režimoch. Takže vidíme v prípade napríklad škandinávskych krajín, ktoré môžu byť takou referenčnou hodnotou, tak si uvedomíme, že v týchto krajinách existujú tie nesociálne hodiny, ak to preložíme do slova, ktoré sú pod priemerom a takisto je tu vysoká miera autonómnosti pri práci, relatívne slušný, akceptovateľný pracovný tlak a tempo a takisto aj vysoká miera flexibility pracoviska. Dá sa pracovať aj z domu. A tieto modely zabezpečujú najlepšiu mieru zosúladenia pracovného a rodinného života, Môžeme napríklad škandinávske krajiny porovnať s východnými krajinami, krajinami stredovýchodnej Európy, kde sa pracuje dlhšie. Je tam nižšia miera v porovnaní s škandinávskymi krajinami a zase tie nesociálne hodiny sú oveľa častejšie v južných krajinách a takisto aj autonómnosť pri práci je oveľa nižšia. Na ďalšej priesvitke vidíme ďalšie dimenzie, ktoré súvisia s danou problematikou a tá interpretácia tohto nákresu je takisto jednoduchá v tom zmysle, že čím dlhšiu máte tú červenú krivku, tak tým je tá, tým je tá nevyrovnanosť väčšia. Vidíme, ako to je v prípade nesociálnych hodín. A autonómnosť zohráva takisto kľúčovú úlohu, takisto nátlak pri práci, stres, a takisto aj pracovné hodiny. Čím je dlhší pracovný týždeň, tým je slabšia aj tá miera zosúladenia pracovného a súkromného života. Čo je tu zaujímavé, je to, že napríklad flexibilita, čo sa týka pracovisku, znižuje napríklad, ak je nedostatočná, tú mieru spokojnosti. A je to pochopiteľné, že čím viac mobilnej práce je poskytnuté, povolenej, tým, čím je teda viac možností pracovísk, tak tým je tá miera zhodnotenia zo súladenia oveľa vyššia. Predchádzajúce výskumy preukázali, že ten rozdiel e, tu je, napríklad aj keď sa pozrieme na mužov a ženy, Napríklad ženy, keď zostanú pracovať z domu, tak využívajú ten čas pre rodinu a muži na to, aby sa mohli venovať ďalšej práci. Takže keď sa pozrieme na tieto výsledky, tak sa to dá zosumarizovať tak, že v podstate pracovný čas je multidimenzionálnym fenoménom a že musíme vždy sa konkrétne pýtať, že tá flexibilita koho konkrétne sa týka. A takisto sme zaznamenali jednotlivé rozdiely, pokiaľ ide o mieru zosúladenia pracovného a súkromného života podľa jednotlivých krajín, podľa jednotlivých režimov a kolektívne vyjednávanie má určitý dopad na tieto otázky, na to, aby sa zabezpečila správna miera a vyváženosť a tie kultúrne normy v podstate podľa krajín definujú bližšie to, že kto má nárok na takúto flexibilitu, ktorá ide ruka v ruke s rodinným životom. Ďakujem. Eh, thank you very much, eh, Dr. Timothy. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu a teraz dáme slovo dok- ďalšiemu rečníkovi, doktorovi Davákinu, doktorke Konstantíne Daváky. Dobre popoludne prajem všetkým. Teším sa, že som tu medzi vami, avšak bohužiaľ som poslednou rečničkou. Bude mi ťažké nadviazať na to, čo sme tu už počuli, pretože bolo pokrytých, viac, boli pokryté viaceré oblasti, ktorým som sa venovala v rámci svojho príhovoru. Nemohla som predvídať, o čom sa tu bude hovoriť, alebo o čom budú oni konkrétne hovoriť, a preto by som sa sústredila predovšetkým na to prepojenie medzi demografickou politikou a politikou rodinného života, zosúľadenia pracovného rodinného života, pretože to bolo vlastne aj názov mojej štúdie, ktorú som vypracovala pre Komisiu pre práva žien parlamentu a preto dúfam, že budem môcť ešte doplniť a pokryť ďalšie dimenzie týkajúce sa tejto problematiky. Predbehli ste jednu Stá sa, že jedna z mojich priesvitok chýba v prezentácii. Dobre, tu sme, áno. Dobre, takže demografický problém v Európskej únii je dobre zmapovaný. Mali sme tu tri, tri krízy, hospodárskú, demografickú, ako aj utečeneckú krízu. A ja som sa teda venovala otázke migračnej krízy v rámci mojej štúdie, ale nie je to relevantné pre, naše, pre našu tému. Pokiaľ ide o plodnosť, tá je ovplyvnená viacerými aspektami a má to dopad takisto na viaceré oblasti. Súvisí to s jednotlivými postojmi, takisto aj šírením reprodukčných techník a jednotlivých e, inštitucionálnych zriadení. Miera plodnosti ako keby klesala v Európe, ale nie je tu nejaká kauzálnosť medzi mierou krízy a trendom a plodnosti Napríklad e, vidno v rámci tých jednotlivých úsporných opatrení, ktoré sa uplatnili v tých chudobo postihnutých krajinách, tak tam bola zaznamenaná vyššia miera plodnosti, alebo to e, narodilo viac detí, avšak napríklad v Portugalsku nie je celkom jasné, ako by sa tento dopad dal kvantifikovať. Takže týmto spôsobom vlastne si môžeme uvedomiť, že je tu skutočne veľmi veľká komplexnosť a komplikovanosť, pokiaľ ide o faktory, ktoré prispievajú k jednotlivému chovaniu ľudí, čo sa týka reprodukcie. A v tomto prípade v podstate e, asi zohrala svoju úlohu katolická církev, ktorá v prípade Talianska a Portugalska má relatívne veľký vplyv, pretože tu nedošlo k negatívnemu dopadu na e, pôrodnosť. A čo je teda jasné, podľa expertov, ktorí sa venovali empirickým štúdiám, je tu jasné prepojenie napríklad medzi nezamestnanosťou a mierou pôrodnosti, čo sa týka prvorodených detí. Takže sú tu dopady napríklad, ktoré súvisia aj s nedostatkom zamestnanosti. To má podľa mňa aj určité vysvetlenie. Niektoré členské štáty sa snažia posilniť tradičné politiky týkajúce sa rodiny. Snažia sa organizovať politiku na, väč- na princípoch väčšej miery inkluzívnosti, aby sa jednoducho zapracovali jednotlivé zmeny čo do štruktúry rodiny. Napríklad v prípade Maďarska ešte rodina stále je definovaná ako napríklad e, pár heterosexuál, heterosexuálny pár, ktorý má deti. Takže takto je definovaná rodina. Čo je takisto dôležité, aby sme preskúmali to, že či napríklad netradičné, netradičné formy rodinných politík, či toto má dopad na pôrodnosť, na plodnosť, a takže sú tu skutočne viaceré faktory, ktoré treba zobrať do úvahy a vidíme, že napríklad v krajinách, ktoré sa snažia povzbudzovať mieru pôrodnosti tzv. pronatálnymi politikami, tu máme určité rovnejšie prerozdelenie, prerozdelenie tých dvoch extrémov. Ďakujem pekne. Áno, táto priesvitka. Najnovší výskum poukazuje na to, že čím je progresívnejší kontext v tejto oblasti, tým je lepšie prerozdelenie neplatenej práce, to znamená domácej práce a podobne. Účasť žien na trhu práce e, je stále vyššia a postupne, ako to vlastne bolo povedané. A takisto aj vyššia miera pôrodnosti je častokrát výsledkom posilňovania, zosúladenia pracovného a rodinného života. Zabezpečenie možností pre takúto vyváženosť, či už ide o e, škôlku, jasle alebo flexibilné formy zamestnania a tak ďalej, to je spojené s transformáciou úloh a rovnejším vzdielaním povinností starať sa o deti. female employment increase, and I'm, I'm, I'm mentioning the green paper, um, confronting demographic change, but this Myslím, že ostatné témy boli pokryté už zo strany predrečníkov. Od roku 2007 napríklad nezamestnanosť, jednotlivé menšie úväzky alebo znížený pracovný čas, to sú všetko výsledky, ktoré súvisia s politikou úspor vo viacerých európskych krajinách, predovšetkým v krajinách juhu Európy. Takže v podstate tie problémy súvisiace so zamestnanosťou ženou, to súvisí s nedostatkom zabezpečenia, poistenia a takisto sa dá pochopiť, že hoci tieto okolnosti ešte doposiaľ nemali konkrétny vplyv na mieru pôrodnosti v jednotlivých krajinách, čo skoro sa tento fenomén dostaví a čo je takisto veľmi dôležité, je, že táto vyrovnanosť pracovného a súkromného života má veľký dopad na ľudí, či už ide o tradičné rodiny, alebo rodičov samovychovávateľov, alebo nejaké podobné iné usporiadanie rodiny. Takže čo teda, respektíve prečo, politiky týkajúce sa rodiny sú takto prepojené, usústiažnené a čo je význam kombinácie takýchto politík, pokiaľ ide o vyváženosť súkromia pracovného života. Ako vieme, sú tu viaceré rodové režimy v členských štátoch. Máme k tomu veľké kompendium literatúry a ak by sme sa pozreli na jednotlivé typológie a klasifikácie, tak by sme videli, že treba sa sústrediť pravdepodobne na to, čo sa považuje za tú samotnú definíciu vyváženosti pracovného a súkromného života. Ide tu o jednotlivé povinnosti v rámci pracovného a súkromného života a vlastne života. To sa týka oddychu, ako aj záväzkov rodinných. Takže čo je dôležité, je, aby sme si uvedomili, že ide tu o interakciu medzi jednotlivými charakteristikami, ktoré sa týkajú pracoviska, ktoré sa týkajú takisto zlučovania alebo nezlučovania platenej alebo neplatenej práce, ktorá sa vykonáva v domácnosti. A je tu takisto aj štúdia z roku 2015 Fernández Krehojt, rámci tejto štúdie sa stanovil index, ktorý obsahuje viaceré aspekty a podľa tohoto indexu Dánsko a Švedsko sú napríklad na vrchole a Slovensko a na Grécku sú úplne na dne. Takže sú tu takisto aj kritické ohlasy, počas ide o otázku zlučovania pracovného súkromného života, konkrétne že tu nedochádza ku konkrétnym poukazom na jednotlivé sociálne sféry, či sa to týka hlavne strednej, respektíve vyššej strednej a vyššej triedy a rodín z týchto tried a že ak chceme mať inkluzívnejšie politiky, tak pokiaľ ide o tie zraniteľnejšie sociálne skupiny, ktoré napríklad vykonávajú prácu, kde je väčšia neistota ohľadne pracovného zamestnania a vyžaduje si to politiky, ktoré by zabezpečili možnosť vyváženosti pracovného súkromného života pre všetkých. Nebudem teraz tu hovoriť o tejto otázke, pretože sme tu mali predchádzajúcu prezentáciu, ktorá to pokryla, avšak chcela by som zdôrazniť nasledovné. Chcem zdôrazniť, že je dôležité, aby sme si uvedomili, že keď hovoríme o týchto kľúčových prvkoch politiky rodiny, vždy musíme sa pozerať na to, do akej miery ten plat reflektuje odmenu za prácu. A kto má na to nárok, lebo sa to veľmi líši. Nebudem hovoriť e, o jednotlivých e, smerniciach, e, ale pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, Chcela by som dodať jednu vec. Keď som počúvala, tak som uvažovala o jednej veci. Je to veľmi pozbudivý krok, ale ak ten Ak teda rozlišíme medzi e, dovolenkou o poskytovateľa starostlivosti a rodičovskú dovolenku. A keď sa pozrieme na demografické priority, tak uvidíme, koľko sa už veľa urobilo e, v rámci smerníc o rodičovskej dovolenke a koľko sa už zlepšilo, pretože už sa na tom začalo pracovať dávno a je to vynikajúci krok vpred, ktorý všetci oceňujeme. Ale v prípade e, dovoleniek pre tých, ktorí zabezpečujú starostlivosť, tam sa toho neurobilo zďaleka toľko a to je veľmi dôležité pre budúcnosť Európy. A tu sa teda vlastne stále zameriava pozornosť e, na e, tú jednu stránku, ale treba urobiť skutočne oveľa viac, pokiaľ ide o o dovolenky tých, ktorí zabezpečujú starostlivosť, lebo e, to nie sú len rodičia, to sú aj e, e, napríklad ľudia, ktorí sa starajú o deti, napríklad o svojich rodičov, o svojich blízkych ľudí. A to je takisto dôležité. A toto takisto znamená, že treba lepšie prepojiť tieto politiky a, a demografické aspekty. Ďalšia presvitka. Teraz pokiaľ ide o tie služby zabezpečujúce starostlivosť o deti. Tam samozrejme e, treba oveľa viac urobiť, lebo e, dovolenka, materská dovolenka ako taká nestačí, pretože materské dovolenky e, bývajú veľmi dlhé niekedy. A v podstate neznamenajú nejakú zásadnú zmenu, pokiaľ ide o rozdelenie povinností a záťaže, pokiaľ ide o starostlivosť v rámci rodiny. A na príklade severských krajín vidíme, a do akej miery poskytovanie služieb, pokiaľ ide o starostlivosť o deti, e, pomáha ženám e, v zapojení do pracovného trhu. A vidíme takisto aj účinky opačnej situácie, to znamená e, obmedzovanie takýchto služieb v rámci ústro, úsporných opatrení ako, a, to, ako, a to, ako to eh, postihuje a ovplyvňuje negatívne zapojenie eh, žien do pracovného eh, na trhu. Pracovná flexibilita môže byť teda dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane pomáha, na druhej strane to môže mať nežiadúce efekty. Na jednej strane to prináša zamestnávateľom väčšiu efektivitu a pracovnú produktivitu a e, takisto aj menšiu fluktuáciu, ale technológie zároveň sú takisto e, dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane uľahčujú situáciu a na druhej strane e, sa tam stierajú nežiaducím spôsobom hranice, Eh, medzi pracovným a súkromným životom. To znamená, že nie je jasné, kedy vlastne práca začína a kedy eh, končí a človek musí byť veľmi, veľmi disciplinovaný, aby si vedel zachovať eh, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Potom kultúra pracovného prostredia takisto má veľký vplyv na zamestnancov, ktorí sú vystavení flexibilnej mm, pracovnej dobe. No a potom ženy, ktoré e, pracujú v pozíciách, kde sa vyžaduje veľká flexibilita, e, samozrejme potrebujú e, primeranú podporu a takisto lepší, lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. V opačnom prípade to môže byť veľmi stresujúce. Samozrejme, ako som povedala, e, tam je potrebná väčšia flexibilita, podpora e, v rámci pracovného e, prostredia a lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. No a samozrejme máme tu aj otázku dominantnej kultúry na pracoviskách v rámci heterosexuálnych tradičných rodinných typov a potrieb medzi, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktoré sú takto podmienené. Kultúra je pochopiteľne podobne ako ideológia faktorom, e, ktorá, e, ktorý ovplyvňuje postoje ľudí a nevenovalo sa mu dostatok pozornosti. A rodinné politiky v Európskej únie sú eh, podmienené takisto aj politickými a demografickými charakteristikami a takisto aj kultúrnymi a tradičnými vplyvmi. Takže je tu rasový, etnický pôvod, eh, triedna príslušnosť a podobne. To takisto eh, je relevantné. No a ešte niekoľko poznámok na záver. E, potreba e, pracovať e, na rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom vyplýva z demografických, z demografických aspektov a z potreby udržateľného riešenia tejto situácie. A potom, pokiaľ ide o Ehm, pôrodnosť, e, tu nejde len o pracovnú flexibilitu, ale takisto aj rozdelenie e, pracovných e, povinností v rámci rodiny. Myslím, myslím si, že treba takisto venovať pozornosť aj jednotlivým postojom, ktoré podmienujú rovnováhu medzi pracovným a e, súkromným životom. E, treba sa viac zamerať na novú rolu otcov, pokiaľ ide o um, otcovské dovolenky. A takisto politiky by mali zohľadňovať e, otázky rôznych potrieb a takisto aj rôznorodosť podmienok v jednotlivých krajinách E, takže rod e, v kombinácii s triedou a etnikom, e, to sú veci, ktoré treba vnímať spoločne a politiky musia zohľadňovať všetky formy nerovnosti, nielen tú materiálnu nerovnosť, ale aj obmedzené možnosti, schopnosti a to, ako sa to všetko navzájom ovplyvňuje a takisto treba položiť väčší dôraz na zapojenie žien a napokon e, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom tento termín ako taký vlastne na prvom mieste uvádza slovo práca a ja si myslím, že už nadišiel čas a dúfam, že to, čo skoro príde, že sa položí dôraz na to druhé slovo, to znamená súkromný život. Ďakujem vám. Ďakujem e, pani e, doktorka za prezentáciu a teraz otváram priestor pre poslankyne a poslancov. A prosím, máte slovo. E, ďakujem E, ďakujem e, všetkým rečníkom, hovorí pani Mina, za e, veľmi podnetné vyjadrenia. Ja ešte musím stále predsa len stráviť jednotlivé podrobnosti, ale povedala by som, že to je veľmi zaujímavý seminár a bola by som rada, keby aj aj e, kolegovia v našich národných parlamentoch mali príležitosť vypočuť si e, vaše vyjadrenia, aj to celkové e, vedecké pozadie, z ktorého vychádzate a kontext. Len niekoľko informácií pani Davaky, okrem samozrejme toho, že by som súhlasila prakticky so všetkým, čo ste povedali. Chcem sa vyjadriť k jednej otázke, to je tá otázka víziev. A treba totiž e, povedať, že práca nie je nič, čo by bolo v opozícii e, e, voči životu, je to súčasť života. Pani Landmanová o tom na začiatku hovorila, ja som presvedčená ako ľudská bytosť, že som šťastnejšia, keď mám voľbu a možnosť využiť e, celý svoj talent a e, peniaze samozrejme takisto nie sú ničím negatívnym. E, takže mne sa vá, váš prístup páči. Ide o to, aby ženy, ktoré sú zapojené do pracovného trhu, boli v živote spokojnejšie. A ja preto plne podporujem to, čo je napríklad v ústave e, Spojených e, štátov e, niečo v tom smysle, že je potrebná spoločenská zmena a vy ste o tom celkom jasne dnes hovorili vo svojich prezentáciách a možno by sme mohli vytvoriť podobne ako Američania, americký spôsob života, náš európsky spôsob života, životný štýl. Ďakujem vám. Áno, prosím. Máte slovo. Ďakujem. Hovorí pani Davaky a ďakujem za vašu pripomienku a v prvom rade chcem povedať, že e, práca samozrejme môže byť niečo, čo je veľmi vďačné. A ja ako žena som pracovala celý život od e, doby, čo som e, ukončila svoje vzdelávanie a E, mala som to šťastie, že som mala e, dobrú prácu, že som našla dobrú prácu, ale neviem, či by som tvrdila to isté, keby som mala, e, povedzme, zmluvu s nulovým pracovným časom. Keď hovoríme o rovnováhe medzi, životným, medzi prácou a súkromným životom, hovoríme tu v podstate o stredných vrstvách A v podstate e, tento aspekt sa aj kritizuje v literatúre, odbornej literatúre o e, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. To znamená, je tu požiadavku ako takú, ale o tie politiky, ktoré sa toho týkajú a v tom je určitý rozdiel. Keď chcete zosúľadiť e, pracovný život a súkromný život, to je jedna vec, to je jeden aspekt. A politiky, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. To znamená niečo na úrovni politik. To je, to je prosto niečo iného. A ja som si samozrejme istá, že keby som mala takú zmluvu 0 hodín, tak by som určite nebola veľmi spokojná a určite by som si robila veľké starosti a obavy o svoju budúcnosť, o to, ako prežijem. A určite e, by to neznamenalo žiadnu rovnováhu. Ale súhlasím s vami, že keď máte schopnosti, ktoré môžete využiť a e, keď máte vzdelanie, ktoré možno využiť a ktoré vás môže dostať do situácie, že si skutočne môžete života užívať vďaka tomu, tak e, toto, toto je ten žiaduci výsledok našich politík zároveň. A ja si želám, aby ten e, nulový kontrakt e, e, v podstate znamenal pre ženy v Európe to, že môžu povedať, že sú šťastné a že to bude znamenať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Ďakujem vám. Pán Mátam, prosím. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za tie tri veľmi zaujímavé prezentácie, ktoré sa navzájom doplňali. Pár pripomienok, ale potom ešte aj jedna otázka, ktorá sa vlastne týka nás všetkých. Ja som mužom, mám možnosť pracovať. Ak pracujem neskoro večer, tak nemám s tým žiadny problém. Ak pracujem veľmi skoro ráno, takisto nemám problém. Keď pracujem v sobotu alebo nedelu, nie je problém v podstate ja sa rozhodujem. Ale ak by som bol ženou, tak by to bolo iné. Som mužom, som tu v Bruseli, 4 dní v práci. Ak by som bol ženou, tak neviem, či by som mal takúto flexibilitu. Takže treba v rámci tejto politiky si uvedomiť, na to, aby sme boli dôveryhodní a legitímni v rámci toho, čo navrhujeme, musíme my byť určitým príkladom. Napriek môjmu veku som mladým oteckom. A Žiadal som takisto otcovskú dovolenku, pretože som chcel stráviť s dieťaťom nejaké, nejaký čas, ale neexistuje to. Takže vidíte, sme kolegislátori, robíme zákony, ale tu jednoducho, prepačte za to, že som taký negatívny, ale jednoducho vidíme, že e, podľa mňa je najväčšia tma. Takže v istej chvíli treba si uvedomiť, že členské štáty Európskej únie sa budú musieť rozhodnúť celkom jasne ohľadne toho, že aké miesto chceme dať v rámci našej spoločnosti ženám. Myslím si, že musíme prestať s týmto pokritectvom, pretože stačí pozrieť sa, hovorili ste tu napríklad o materskej dovolinke, otcovskej dovolinke a tak ďalej a tak ďalej, že častokrát je tu politický prístup, ktorý súvisí s rodom, ale my takisto máme aj rodový prístup v rámci, v rámci e, politiky. Napríklad výbor FAM. Existuje výbor pre mužov. Prečo existuje výbor pre ženy? No preto, že my vieme, že stále sme sa nerozhodli ohľadne toho, aké miesto chceme dať ženám v rámci našej spoločnosti. A keď už sa hovoríme o ženách napríklad vo verejnom priestore, pretože tam dochádza k šikanovatiu. Pozrite sa na to, ako to vyzerá, keď hovoríme o ženách na v rámci trhu s prácou. Sú tu rozdiely v platoch, sú tu ťažkosti, pokiaľ ide o nájsť vyváženosť medzi osobným a pracovným životom. Vy ste to povedali, keď žena sa rozhoduje, že chce pracovať z domu, tak jednoducho na to, aby sa mala venovať rodine. Muž zasa preto, aby sa mohol lepšie sústrediť. Takže keď tu napríklad už hovoríme o tejto politike pôrodnosti, tak vidíme, že vždy tu ide hlavne o ženy. Žena je riešením, alebo je to problém? Ja si myslím, že v istej chvíli boli tu tri veľmi zaujímavé a dôležité prezentácie, ktoré sme videli, ale vidíme, že jedna išla za druhou. Takže výzvou pre našu politiku je to, aby sme zosúladili tieto jednotlivé politiky a debaty, pokiaľ ide o práva žien, napríklad rovnosť žien, pokiaľ ide o platy, napríklad umiestnenie ženy na trhu s prácou, takisto pokiaľ ide o rodiny. Je to jednoducho celé komplexné. Ak to takto rozsekáme na malé čiastky, tak to ešte celé roky budeme hovoriť o tom istom. Bolo by dobré, aby jedného dňa tento výbor zmizol. To znamená, že už by tu neboli takéto rodové problémy a už by sme neriešili tieto otázky, či je žena odlišná od muža. Samozrejme, že je odlišná od muža, ale nie pokiaľ ide tieto otázky. A na záver, nemyslíte si snáď, že Samozrejme, treba zákony, to treba povedať, potrebujeme takýto impuls zo strany zákonov, ale nemyslíte si, pretože ste na to poukázali, opakovane, pokiaľ ide rozdiely medzi škandinávnymi krajinami, ktoré sú oveľa, viac, oveľa ďalej ako krajiny napríklad na juhu Európy. Nemyslíte si, možno sa mýlim, že zákony musia ísť ruka v ruke s politikou európskou, pokiaľ ide o vzdelávanie a kultúru. A to takým spôsobom, aby sme si už prestali takéto otázky klásť, že ako dopadne moja žena, moja priateľka, aké miesto v spoločnosti bude mať. Neviem, či som to jasne povedal, ale myslím, že môžeme urobiť aj tie najlepšie zákony, ktoré vymyslíme. Vždy tu budú nejakí takí muž, muž, muži, ktorí budú jednoducho chcieť rozhodovať v namiesto žien. Bolo by dobré, ak by sme jedného dňa mali aj také ženy, ktoré budú rozhodovať za mužov. A toto jednoducho nie je tak blízko. Napríklad nedávno som čítal články, ktoré uvádzali, že zákony sú síce dôležité, ale ak, tu, ak nie je ruka v ruke s tou vzdelávacou politikou a kultúrou, tak jednoducho je tu veľké riziko, že sa to celé bude aj naďalej takto preťahovať, ako sa to preťahuje teraz. Ja som si vypočul všetky tie vaše príhovory a napriek všetkým našim dobrým úmyslom, ak zajtra napríklad my príjmeme v tomto parlamente, v tomto parlamente nejaký zákon, pretože tu je veľa hypok- hypokritov. Ja si myslím, že e, nie som si celkom istý, ako by to hlasovanie dopadlo. A sú tu niektorí poslanci, by vám pravdepodobne povedali jednoducho, že nesúhlasia s tým, čo my uvádzame. Že nesúhlasia s tým, aby tu bola rovnosť medzi ženami a mužmi. To znamená, vzdajme sa už konečne tohto pokritectva, urobme všetko preto, aby tieto rozdiely zmizli a urobme všetko preto, aby už vzdelávanie samotné bolo prierezovo pozitívne v tejto oblasti vo všetkých krajinách Európy. Uh, Ďakujem pekne, pán Marta. A teraz by som chcela vyzvať našich expert, expertov, aby zareagovali, aby sa vyjadrili k tomu, čo zaznelo. Ehm, prosím, nehovorte dlhšie než 3 minúty. 3 minúty na to, aby e, sme sa venovali tomuto problému. uh, v prvom rade si myslím, že určite máte pravdu, ehm, že treba zdôrazňovať sa štruktúrne problémy, ktorým čelíme. Pozráme sa teraz iba na jeden z aspektov. V rámci tohto e, aspektu v centre pozornosti tohto návrhu je teda e, účasť e, žiť na trhu práce, rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. Tu treba povedať, e, že takisto sú tu dôležité stimuly pre mužov, ale samozrejme toto všetko nepostačuje. Žijeme v kultúre, ktorá nasleduje mužské štandardy, tak povediac to samozrejme je viditeľné všade a problémy, na ktoré ste poukázali, sú určite e, prepojené s týmito mužskými štandardami. A e, komentár pani Davaky je veľmi dôležitý v tomto zmysle, že sa pozeráme cez e, určitú e, prízmu cez určité okuliare. A je veľmi dôležité zaobrať sa tým, čo e, politika robí pre jednotlivé skupiny. A keď sa mám vrátiť k tomuto návrhu, skutočnosť, že tu by išlo o platené a e, dovolenky, samozrejme, dovolenky nie sú všetko, flexibilný pracovný čas nie je všetko, to treba toho veľa viac, určite na to, aby sa zmenila spoločnosť Eh, čelíme sexizmu v mnohých aspektoch eh, verejného aj súkromného života, ale sú eh, iniciatívy napríklad vo Francúzsku, pokiaľ ide o sexizmus medzi rodmi, takže toto sú také náznaky, ktoré by umožňujú e, riešiť otázky, ako teda vnímame e, ženy, ako vnímame e, mužov. No však mám dispozícii len 3 minúty, nemôžem toho robiť viac, než teda súhlasiť s vami v tom, že naozaj sa treba vena, venovať vzorcom, štruktúram, rozdielom v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi. Áno, vzdelávanie tiež samozrejme, ale to nepostačuje Vzdelávanie samozrejme je e, ďalším krokom e, vpred, ale e, veľa ľudí zostáva ešte stále starších, než aby sa to vyriešilo vzdelávaním a školským systémom. Ďalší rečník, pán Antila. Ja súhlasím s mnohými aspektami na ktoré ste poukázali. Spomenuli ste rozdiely medzi krajinami. A spomenuli ste napríklad škandinávske krajiny. Povedal by som, že rozdiely medzi e, krajinami, pokiaľ ide o e, vyváženosť rodinného pracovného života, e, sú prepojené s ekonomickou štruktúrou aj štruktúrnymi zmenami v ekonomike. E, pracovná sila v Škandinávii, v Škandinávii je vysoko vzdelaná. A vieme, že napríklad e, e, postupy flexibility sa vzťahujú odlišne na jednotlivé skupiny zamestnancov, napríklad tí, ktorí sú vo vyšších e, pozíciách, majú k dispozícii väčšiu mieru autonómie. Pokiaľ ide o možnosť e, definovať, e, odkiaľ budú pracovať. A pre tých, ktorí sú v nižších sociálnych pozíciách, to vo všeobecnosti znamená napríklad ťažkosti spojené s prácou v e, nevýhodnom e, čase. E, čo ste povedali, bolo dosť všeobecné, takže aby som zdôraznil, že mali by sme sa viac zaoberať rozdielmi medzi jednotlivými skupinami zamestnancov a tým, za akých okolností pracujú. A tieto rozdiely sú, myslím, dôležitejšie než e, rozdiely medzi e, ženami a mužmi. Ďakujem. A e, pani Davaky. Už ja s vami súhlasím, že politike toho opakujem v mojich vystúpeniach aj prácach si vyžadujú holistický prístup. Eh, ak máme nejaký eh, sociálny problém, treba ho vnímať holisticky. Politiky tu nemôžu byť izolované, musia byť navzájom prepojené. Pokiaľ sa nám to nepodarí, eh, nemôžeme dospieť ku spokojným výsledkom. V tejto osobitnej téme však vyváženosť rodinného a pracovného života, pretože to e, je našou dnešnou témou. Sú tu do určitej miery e, hranice toho, čo e, zákonodárca môže urobiť a ako môže intervenovať, vstupovať do súkromného života, do napríklad reprodukčných rozhodnutí. Musíme mať na pamäti, že nie všetky európske spoločnosti sú rovnaké. A zdieľajú rovnaké hodnoty a následujú rovnaké vzorce, takže musíme zohľadniť rozmanitosť. Jediný spôsob, čo zákonodárca na európskej úrovni môže urobiť, a myslím, že musí urobiť, je e, zabezpečiť tie služby, ktoré by Eh, dali tie najlepšie príležitosti ľuďom, aby využili svoje vzdelanie, aby eh, urobili to, čo vo svojom živote eh, snívali, umožniť to ľuďom pomocou služieb, aby dospeli k autonómnym rozhodnutiam, ktorých robia šťastnými. Ale do tohto momentu, pretože E, sa možno optimistická. E, zatiaľ nevidím, že by e, čo skoro došlo k rovnosti medzi mužmi a ženami, do dovtedy budeme potrebovať výbor pre práva žien. Avšak bol by som samozrejme najšťastnejšou osobou na svete, ak by sa veci zlepšili do tej miery, že by sa tento výbor stal anachronizmom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz eh, pani Monika Landmanová. Iba veľmi eh, stručne by som chcela zareagovať. Myslím, eh, že v minulosti sme tiež boli e, svetkom toho, že e, históriu formovali e, muži a teraz je na nás, na ženách a na mužoch, aby v budúcnosti, aby budúcnosť viac formovali ženy. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. Ďakujem aj vlastne politickému oddeleniu C za to, že zorganizovalo tento workshop. Vážení kolegovia, o 5 minút prejdeme k hlasovaniu. Dear colleagues, are you ready to... Kolegyne a kolegovia, ste pripravení hlasovať? After the summer break. Nezabudnite na svoje hlasovacie kartičky po letnej prestávke. Takže eh, na eh, programe je bod číslo 5 eh, nášho programu vykonávanie Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia. Ide o spravodaj, správu spravodajkyne Roza Estaras Feragut. Začneme teraz s hlasovaním. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa, prijatý. Chcem sa spýtať, Môžeme hlasovať v jednom bloku o pozmeňovacích návrhoch 24 a 28. Áno? Dobre, takže kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 79 so ústným pozmeňovacím návrhom. Sú tu nejaké námietky? Nie. Dobre, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 29. A 31, prepačte, prvé sa pani predsednička za, proti, zdržali sa. Preverme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 66, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 33. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 35 za, proti, zdržali sa prijatí. Môžeme hlasovať jeden bloku eh, nasledujúcich návrhov? nie. Dobre, takže pozmeňujúci návrh 36 za, proti, Zdržali sa. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 37 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 40 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, to si preveríme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmývací návrh 42 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, to si preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa prijaté, 45 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 48 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 52 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací e, návrh 33 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 54 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 55 za, proti, zdržali sa e, prijatí. 56 za, proti, zdržali sa prijatí prijatý. Návrh 58 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Pozmeňovací návrh 59 za, proti, zdržali sa prijatí, 60 za, proti, zdržali sa prijatí, 62 za, proti, zdržali sa to si preveríme. E, hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. 63 e, za, proti, zdržali sa. Prijatý 67 za, proti, zdržali sa. E, prijaté. Uh, can we vote in block amendment? Hlasujeme v bloku e, o 68. 74. nie. Dobre, takže 68 za, proti, zdržali sa prijaté. 71 za, proti, zdržali sa prijaté. 72 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Je to zamietnuté. Máte námietky k 71? Dobre, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Dobre. 72 bola, teraz 73 za. Proti, teraz za, kto je za 73 proti zdržali sa, to si preveríme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. 74 za, proti, zdržali sa, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 za, proti, Zdržali sa, to si preveríme. Kontrol 76, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Rovnaký výsledok stále. Pozmeňovací návrh 77, kto je za, proti, zdržali sa. Kolegovia, to si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmievací návrh 78 e, v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 80, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 82 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. 82, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. 83 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz e, zapýtam, či môžeme hlasovať v jednom bloku o pozmeňujúcich návrhoch 1 až 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa, prijaté. Check, yes, please check amendment 8. The vote is open. Overme si to. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 9, kto je za? kto je proti, Zdržali sa, overme si, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. Pozmeňujúci návrh 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, poprosím, overme si to, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. Pozmite návrh 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmite návrh 12 e, s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Sú tu nejaké pripomienky? Kto je za? Prepáčte, budem hovoriť po anglicky, pretože pozmeňujúce návrhy boli zaslané veľmi neskoro zo strany pani Kostelinga Kuneva a uvádza sa tam, že tieto osoby s mm, handicapom ženy a, ženy a e, mladé, mladistvé, myslím, že by to malo byť bez tejto zmeny, bez mikrofónu. Ďakujem. Takže ústny pozmeňujúci návrh sa berie na vedomie. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 12. S ústnym pozmeňujúcim návrhom. A teraz sa žiadam, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, lebo prosím vás, overme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 13. Ústny pozmeňujúci návrh 2. Ak sú nejaké pripomienky, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté, 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 18, to je za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom. 18, ústnym pozmeňujúcim návrhom, to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté, 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, overme si. 20, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. 21. To je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám pekne aj spravodajkyni. Ďalšie zasadnutie bude 25. 25. septembra, je to popoludní 25. septembra, takže teraz o 5. začneme zasadnutie koordinátora. Ďakujem pekne, pekný večer želám všetkým. Thank you.